A teraz začneme hlasovať o správe pána Ehlera. Ide o pravidla účasti a šírenia v programe Horizont 2020, blok 1, 138. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. na vrch Je to návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa drží hlasovania prijatý. Ostatné pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné. Ešte 139, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. A napokon legislatívne uznesenie. Je to elektronické hlasovanie. Začnite hlasovať, prosím. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie končím. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o programe pani Matias, strategický inovačný program. Máme tu blok číslo 1, 85, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Blok 2 je bezpredmetný. Hlasujeme o návrhu komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz legislatívne uznesenie. Elektronicky hlasujeme. Hlasujte, prosím. Ak každý hlasoval, Končím hlasovanie. Prijatý. Budeme hlasovať o správe Lambert, Európsky inovačný a technologický inštitút, blok 1, 61, za, proti, to sa zdržiava hlasovania, prijatý. Blok 2 je bezpredmetný. Návrh komisie v zmenenom znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Legislatívne uznesenie, hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. Keď každý už hlasoval, hlasovanie končím. Prijatý. Krojcmen, Konkurencie schopnosť podnikov a malé a stredné podniky na roky 2014 až 2020. Hlasujeme k bloku 1, 97. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Blok 2 je bezpredmetný. Návrh komisie v pozmenenom znení. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A napokon legislatívne uznesenie. Hlasujme elektronicky, prosím. Ak každý už odhlasoval, hlasovanie končím. Táto správa je prijatá. Teraz správa Graca Carvalho, špecifický program na vykonávanie programu Horizon 2020, blok 1, 71, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Blok 2 je bezpredmetný. Návrh komisie, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Legislatívne uznesenie, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Správa je prijatá. Teraz správu Lajem Huang Nok, Európske štatistiky. Máme tu blok 1, 43. Je to elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh komisie v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? prijatý, ostatné bloky sú bezpredmetné, teraz legislatívne uznesenie. Hlasujte elektronicky, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Teraz spravodajca požiadal o slovo. Nech sa páči, pán Huang Nkok. Máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Parlament práve schválil veľmi silné stanovisko v tejto téme. Očakávame, že Rada ho bude brať do úvahy a že komisia bude konštruktívna, pretože si želáme ísť čo najrychlejšie do druhého čítania. Vielen Dank, Herr Kollege Horn Gock. Wir kommen nun zum Bericht Steinruck, Programm für sozialen Wandel und soziale Innovationen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 stará správa HAUG, program na ochranu životného prostredia a klímy LIFE, L-I-F-E, blok 1, kto je za, 85, kto je proti, kto sa zdržia hlasovanie k 85, je prijatá, blok 2 je bezpredmetný, všetky ostatné pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné. Kto je za návrh komisie v pozmenenom znení? Za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz návrh ešte 86. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Teraz e, uznesenie hlasujeme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatá. Správa Stolojanova, akčný program pre dane. Máme tu blok 1, 39, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? prijatý. Blok 2 je bezpredmetný. Návrh komisie v pozmenenom znení hlasujeme. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Legislatívne uznesenie hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Baldasare, akčný program pre colníctvo. Tu máme blok 1, 42, kto je za, proti, kto sa držiava hlasovania, prijatá. Blok 2 je bezpredmetný, hlasujeme o návrhu komisie po zmenom znení za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Teraz 43, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Legislatívne uznesenie, hlasujeme elektronicky, prosím. Haben alle abgestimmt? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz správa Bowles. E, poistenie a zaistenie. Je to Solvency 2. Máme tu celý text. Pozmienujúci návrh 1. Kto je za proti? Kto sa držíva hlasovania? Prijatý. Návrh komisie v pozmenenom znení. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Legislatívne uznesenie hlasujme elektronicky, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o súčasnom stave rozvojového programu z Dauhy, návrhy uznesení. Najprv tu máme návrh uznesení zelených. Uznesenie ako také, kto je za proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Potom máme uznesenie z, od Zjednotenej Európskej ľavice, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Ďalej tu máme návrh na uznesenie z Výboru pre medzinárodný obchod. Máme tu rozličné pozmeňujúce návrhy. Všetky sú elektronicky. Budeme hlasovať o osmičke. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Deviatka. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie. Deviatka je zamietnutá. Teraz desiatka. Hlasujte k desiatke, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Jedenáctka. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Teraz hlasujeme o 12. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 12 bola zamietnutá. Prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúci. Teraz jednotka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Hlasovanie zamietnuté. Dvojka za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Dvojka zamietnutá. 13 je elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky, menovite. Hlasovali ste? Už všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14. Hlasujte prosím elektronicky. Každý hlasoval? Končím hlasovanie. 14 je zamietnutá. 15. Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasujte k 15. Končím hlasovanie. 15 zamietnutá. Teraz 5. Je to ústne predložený pozmenujúci návrh. Chce sa niekto k nemu vyjadriť? Ko- kolega Salva Bidegain. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako spoluspravodajca pri tomto návrhu by som rád predložil ústny pozmeňovací návrh z číslu 5 socialistov, aby sa odstránili odvolávky na necelné prekážky, keďže podľa nášho hľadiska nie je adekvátne ich tu dávať. A tak stredná časť pozmeňovacieho návrhu by bola takáto. Teda Potrebujeme, aby sa naďalej e, realizovala táto dohoda a ako aj v, podste, v počte produktov, výrobkov, aj v rámci aplikácie. Dobre, nie sú tu žiadne námietky. Dobre, takže budeme hlasovať o návrhu 5. Za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 4 za. Chcete overiť predchádzajúci? Dobre, tak elektronicky overíme. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Číslo 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 16 za. Proti. Zdržali sa Zamietnuté 17 za. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím. Zamietnuté. Číslo 6. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Šeska je zamietnutá. Číslo 7. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem. Zamietnuté. Uznesenie, celý text, elektronické hlasovanie, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh uznesenia je prijatý a teraz ideme k návrhu Akčný plán pre podnikanie 2020 opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe. Máme tu rôzne pozmeňovacie návrhy a tiež dielčie. Číslo 9. Za, zdržali sa, prijaté. 2. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté.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 Siedma časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odstavec 18, pôvodný tak dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odstavec 24, pôvodný text, tri časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté zamietnuté. Odsek 25 pôvodný text dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 34 originálny text, 4 časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa pri zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43, originál text, 3 časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Celé uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté a ideme hlasovať o správe Elena Kopa uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky ocek 7, dve časti pr, obe menovite. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec. Prijaté. Deviatka, jeden, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 22, dve časti, prvá časť, obe menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 24, 4 časti. Ospravňujem sa, predsedujúci, tak prv návrh kto za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz originálny text 4 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté tretia časť menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec. Bolo to prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Číslo 26, originálny text. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. Číslo 30, číslo 3, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec. Zamietnuté. 4. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 5. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 6. Kto je za? Proti? Overíme si ešte raz za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 8. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz celé uznesenie menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ideme na ďalší bod. Správa Michael Gáler, Európska obrana, technologická priemyselná základňa. Odsek 4, pôvodný text elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram prijaté. 5. Originálny text elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté.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 prijaté. 11, originálny text, dve časti, prvá časť, elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram. Prijaté. Druhá časť, elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec. Prijaté. 17. Originálny text elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 20. Originálny text dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 25, originálny text, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, prijaté. 26, originálny text, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, prijaté. 27, originálny text, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. 28, originálny text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 29, pôvodný text, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. 31 pôvodný, dve časti, prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 33, dve časti, prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. 34, dve časti, menovite otváram prvá časť. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania prijaté. 36. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec. Prijaté. 37 dve časti, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 40 pôvodných, tak dve časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 44 dve časti menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram prijaté. 46, dve časti menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram Prijaté. 47 pôvodný text menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. 48 pôvodný text dve časti menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram. Prijaté. 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 51 originálny text. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram prijaté. 52 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram. prijaté. Ešte 53, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz celé uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz posledný bod. Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej menovej únie. Všetka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ďalej, či to si ešte overíme. Elektronicky otváram hlasovanie, sa páči. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. ak e, si zo, ak si takto číslo 3 e, za, proti, e, zdržali sa. Na Návrh bol prijatý štvorka za. Overíme si ešte trojku, prepačte, otvoríme si, overíme si trojku, otváram hlasovanie k trojke. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Máte, pravda, sú tam 4 hlasy, ktoré boli zamietnuté, čiže štvorka teraz kto je za, e, proti, zdržal sa. To si overíme, teda štvorku, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. Číslo 7. Za. Proti. Držali sa. Návrh prijatý. E, odsek 6, pôvodný text, hlasovanie menovité, ospravedlňujem sa, to nie je vlastne relevantné, ideme 7, e, teda návrh 10, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie k návrhu 10 v odseku 7, teda v paragrafe 7. Hlasovali všetci, e, koniec hlasovania, návrh zamietnutý. Hm, osmička za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 11 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 12. Čiže menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Eh, originálny text eh, v odseku 19, je za, proti, to si overíme, teda odsek 19, otvorom hlasovanie, hlasovali eh, všetci, koniec hlasovania, návrh zamietnutý, ďalej, návrh číslo 13, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie, hlasovali všetci, Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Čiže pôvodný text v odseku 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh bol prijatý. 21. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Odsek 24, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Mm, teda porozumieť, mm, deviatka za, proti, e, zdržali sa, návrh bol prijatý. Pôvodný text, ten odpadáva, e, odsek 26, kto je za, proti, zdržal sa, to si overíme. Čiže to je podľa mňa číslo 5, k tomu otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Mm, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Čiže pôvodný tak odpadáva. E, jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. Dvojka za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Pôvodný text odpadáva. E, hlasujeme k celému uzneseniu, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Gratulujem všetkým spravodajcom a dúfam, e, že si vychutnáte obedy, dobrú chuť, kto odchádzate domov, tak e, nech sa páči, e, príjemné lety. Pani Berec, ďakujem pekne, pán predseda, toto uznesenie nie je to, ktoré ja by som si bola želala pôvodne, ale predstavuje to mandát plenárky, ktorú teda dal plenárka nášmu negociačnému týmu a takisto aj týmu šerpov na e, ďalšie stretnutie e, šerpov, keďže ide o spustenie naozaj skutočnej hospodárskej menovej únie. Chceme tam zahrnúť aj sociálny rozmer, o to tam ide. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, e, pani kolegyňa, dámy a páni. Ja som sa snažil to hlasovanie vybaviť čo možno najrýchlejšie, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste e, pri odchode boli e, potichu, aby sme mohli prejsť na vysvetlenia a hlasovaní a tým pádom rečníkom e, môžeme venovať tú pozornosť, ktorú si aj zaslúžia. Spiera Riera Maduro, nech sa páči pán Leinen. Herr Kollege Leinen,